bolo Francúzsko najbrutálnejším spôsobom napadnuté. Teroristi, ktorí bezprecedentným spôsobom, bezprecedentnej brutalite zautočili na normálnych ľudí, bežných ľudí normálnych, hlavne mladé dievčatá, mladých e, mužov, vytrhli ich z ich prostredia a beštiálnym spôsobom ich zavraždili. Dnes ako inštitúcia, ktorá má jedno zo svojich sídel vo Francúzsku, sa nachádzame prvýkrát vlastne na francúzskej pôde. Preto, dámy a páni, eh, chcem eh, zopakovať poďakovanie vám všetkým za tú spolúčasť za predchádzajúce týždne, pokiaľ ide o vyjadrenie tej sústrasti. A ešte raz eh, chcem z tohto miesta pripomenúť a potvrdiť plnú solidaritu s francúzským národom. Náš súcit a sympatie s rodinami so A takisto vyjadrem nádej, že sa rýchle zotavia a rýchle sa spamätajú. A to samozrejme e, sa vzťahuje aj na obete v Bamako a takisto aj na ostatných, e, na ostatné obete nevinných ľudí, ktorí e, boli takýmto spôsobom zabití nemilosrdnými teroristami. Dámy a páni, žijeme v časoch obrovských víziev. Počet útokov, ktoré musíme nejakým spôsobom zohľadňovať, alebo nad ktorými uvažovať, pretože nemôžeme nejakým spôsobom stanoviť hierarchický rebríček tých obetí. Ten zoznam je naozaj veľmi dlhý. Preto myšlienky na obete v Paríži, ako aj v Bamaku, sú rovnako váhovo rozdelené. Takisto mnohí nevinní, e, na ktorých si musíme spomenúť na tej, v tejto zemi, na tejto zemi a predovšetkým e, aj v Iraku a v Sýrii a teda obete tohoto samozvaného islamského štátu, e, ktorý všetky civilizačné hodnoty sa snaží potrieť svojou brutalitou. Každá myšlienka je myšlienkou, ktorá smeruje k obetiam takéhoto násilia v takomto zmysle, a to nie len vo vzťahu k obetiam v Paríži a v Bamako, ale obetiam ako takým, e, vás chcem vás poprosiť, aby sme sa teraz postavili a spomenuli si na nich minútkou ticha. Ďakujem pekne. Dámy a páni, dnes ráno som mal tú smutnú povinnosť eh, zastupovať eh, Európsky parlament eh, v rámci smutočnej oslavy Helmuta, alebo smutočnej príležitosti po pohrebu Helmuta Šmita, Helmut Schmidt neodnesol, ne, teda neodišiel len významný nemecký politik, ale takisto aj človek, ktorý znamená veľa pre Európu. E, s bývalým prezidentom Valery Žeskard Destengom e, bol jedným zo spolutvorcov Európskeho hodnotového systému. Schmidt e, počas svojho pôsobenia ako prezident, ale aj neskôr ako publicista, novinár, výrazným spôsobom prispel k spolupráci a koordinácii medzi jednotlivými krajinami. Helmut Schmidt, dámy a páni, bol šéfom vlády, ktorý v krajine, z ktorej ja pochádzam, e, v časoch tých najväčších víziev zachoval istý princíp, istú zásadu, z ktorej sa môžeme pouči- poučiť aj dnes. A je to zásada, ktorá je najlepšie vyjadrená slovami Alberta Camus. Tí, ktorí zlyhajú pri zmierovaní e, zmierenia a e, slobody, tak tí potom zlyhajú pri všetkom ostatnom. To by eh, malo byť vodítkom eh, našej činnosti, malo by to byť taká pripomienka aj do našej práce. Mali by sme eh, tie veci, ktoré robíme, robiť čo najefektívnejšie, ale nemali by sme nikdy dovoliť, aby tí, ktorí nás chcú zastrašiť, aby nejakým spôsobom ohrozili naše základné slobody. To je tá základná úloha Európskeho parlamentu.